Zápisnica tejto schôdze bude e, v úvode ďalšej schôdze predložená. Ak nebudú žiadne námietky, tak e, uznesenia, ktoré boli schválené e, na dnešnej schôdzi, budú posunuté ďalej. Teraz označujem našu schôdzu za prerušenú a táto časť tejto schôdze je odročená.